morning, colleagues. Um... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Začíname s dnešným programom. Bod 1 na programe a navrhujem následovné zmeny programom body 7 a 9 hlasovanie o návrhu správy, prístupu verejnosti k dokumentom a návrh stanoviska o smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní budú odložené na žiadosti spravodajcov. Ak nie sú žiadne zmeny, tak sú zmeny v tomto rozsahu prijaté. Čiže prichádzame k oznámeniam predsedu. Poprvé, lingvistický profil. Bohužiaľ, tlmočenie do chorváčtiny, irštiny a dančiny nemáme k dispozícii. A teraz sa podpora odporúčanie koordinátorov pravidla 205. Nominácia spravodajcov pani Honika a Holmajer. Monika Holmajer EPP bola vymenovaná za spravodajkyňu na návrh správy o prístupe EÚ k dohode Rady Európy o predchádzaní prevencii terorizmu a protokole o zahraničných bojovníkov. Anna Gomeš, SAD, bola vymenovaná za spravodajkyňu pre správu z vlastnej iniciatívy o Big Data, pani Ska Keller, bola vymenovaná za spravodajkyňu pre návrh správy o predbežných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady EU 2015 lomeno 1523 pani Bodil Valero z Zelených eh, bola vymenovaná za spravodajkyňu pre návrh správy o dohode medzi EU a Čínskou republikou o eh, výnimke Zrušenie vízovej povinnosti pre krátkodobé víza pre majiteľ diplomatických pasov pani Máriu Lauristín, spravodajkynia pre dohody o dodávaní digitálnych obsahov. Podporuje výbor odporúčaní koordinátorov. Dobre, ďakujem pekne. No a kolegyne, kolegovia, 9.05 máme začať hlasovanie, takže Teraz si skontrolujeme, či všetci majú hlasovacie znamy. Bude to všetko elektronické, ak niekto nemá svoju hlasovaciu kartičku, tak sa prosím podľa toho zariate, pretože všetko to bude elektronické. Dúfam, že ma niekto vôbec počúval a začneme s hlasovaním o pár minút. Začneme hlasovanie na čas, pretože nás čaká veľmi dlhé hlasovanie, ako iste viete.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 before Visa. Okay, colleagues, we begin um, our first vote, the establishment of a touring visa, an amendment to the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations EC number 562-2006 and EC number 767-2008. Uh, the rapporteur, Monsieur Bryce Hortefeux. Uh, the Pravodajcom je pán Bryce Hortefeux. Ide o to vytvoriť nový uh, typ víz pre eh, pobyty rôznej dĺžky, ale určite nie viac ako rok. Môžeme hlasovať, ak pán Ortef eh, nechce vystúpiť, takže budeme hlasovať. Všetko elektronicky, najskôr kompromis 1. Prosím, hlasujte. Vote is closed. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 2. Hlasujte, prosím. The vote is... Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 3. Nie, Predtým ešte pozmeňujúci návrh 17. Hlasujte, prosím. The vote is closed. It's carried. Amendment 18. Amendment 18. The vote is open. The vote is closed. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 3. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Kompromis 4. Hlasujte, prosím. Predchádzajúci kompromis bol schválený. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 5. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 6. Hlasujeme. Hlasovanie končím. <clears throat> Schválené. Kompromis 7. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 8. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Schválené. Návrh 64. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Schválené. 65 hlasujeme. Hlasovanie končím. Schválené. Pardon, opravuje e, predseda, bolo to zamietnuté, 65 zamietnutá. Teraz návrh 66. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím v tejto chvíli. Zamietnuté. Na obrazovkách sa ukazujú hlasy proti nejaký technický problém. Teraz návrh 67. Hlasujeme. Hlasovanie končím v tejto chvíli. Zamietnuté. Kompromis 9. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 16. Hlasujeme. Schválené. Návrh 71. Hlasujte, prosím. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. 72. Hlasujeme. Ukončené. Zamietnuté. 73. Hlasujte, prosím. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. 74 hlasujeme. Ukončené. Zamietnuté. schválené. Stále sa nám neukazujú hlasy proti. Kompromis 17 hlasujeme. Ukončené hlasovanie. Schválené. Sedemdesiat šesť. Hlasujeme. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. 26 za, 26 proti, takže zamietnuté. 77. Hlasujme. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. 78. Hlasujte, prosím. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté, opäť 26, 26. Stále máme ten technický problém s obrazovkou. 79. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 80. Hlasujte. Prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 82. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie zamietnuté. 83, hlasujte prosím. Ukončené. Zamietnuté. 84, hlasujte prosím. E, končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie, prvý návrh. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 10. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 11. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 12. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie 5. 6 a 84 identické. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 13. Hlasujte, prosím. Kompromis 13. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 14 hlasujte, prosím. Schválené. Sto dva. Návrh 102. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 9. Hlasujte, prosím. Končím hlasovať. To 3 a 10 identické. Hlasujte, prosím. Schválené. Kompromis 15. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 108. Hlasujte, prosím. Sto osem. Je to zamietnuté. Na niečo sme zabudli? E, čiže 109 znova. Nie, pardon. Pardon, takže 108 si zopakujeme. Hlasovanie o návrhu 108. Výbor súhlasí, takže rýchlo. 108. Opäť hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 109. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tesne. 26-26. Teraz menovité hlasovanie o celom dokumente. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. schválené 41 za, 14 proti. A ešte jedno hlasovanie, rozhodnutie o začati rokovaní o mandáte pre zloženie vyjednac týmu. Takže hlasujeme, prosím, o začati týchto rokovaní. Hlasovanie končím. Schválené. 41 za, 13 proti. Blahoželám spravodajcovi. Takže ideme rýchlo ďalej. Máme veľa bodov na hlasovanie vízový kódex únie, prepracované znenie, spravodajca Juan Fernando López Aguilar. Hlasujeme o začatí medziinstitucionálnych e, rokovaní a zloženia vyjednávacích e, tímov. Článok 71. Pýtam sa, či spravodajca chce slovo. Ak nie, tak by sme okamžite prešli k hlasovaniu. Takže ideme na to. Kompromis 22. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválené. Úvodné ustanovenie 7 a blok až po príloha 1 odsek 4, čiže unblock hlasovanie otvorené. Dúfam, že to všetci e, stíhajú sledovať. Hlasujeme. takže ešte raz, kolegovia, prepačte. Druhé hlasovanie je e, úvodné ustanovenie 7 od 96 až po 356. To sú e, pozmeňujúce návrhy, o ktorých en bloc hlasujeme. Dúfam, že to teraz je jasnejšie. Takže opäť toto hlasovanie en bloc. Prosím, hlasujeme. Okay, the vote is closed. Hlasovanie končím. Dám vám chvíľočku. Okay, it is, it is, um, clearly rejected. Jasne zamietnuté. Dobre, 137 teraz hlasujeme. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 138. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. 139. <clears throat> Hlasujeme. Hlasovanie končím. Zamietnuté. 141. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 140. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 142. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Kompromis 1. Hlasujte, prosím. Končím Hlasovanie. Schválené. Sto štyridsať osem. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis číslo 2. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Schválené. Sto šesťdesiat tri hlasujte, prosím. Closed. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 170. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o poslednej časti pozmeňujúca návrhu 170. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 249. Otváram hlasovanie. Bol som informovaný, že frakcia EPP má o jeden hlas naviac. Prosím, prispôsobte sa tomu. Tu ohlas naviac. Dobre. Teraz už zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 251. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh TRAN 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 254. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh teran 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 255. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. pozmeňujúci návrh 308. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 310. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 311. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 39 až po pozmeňujúci návrh 8 hlasujeme unblock od návrhu 39 až po osmičku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 314. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 316. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. Kompromisný návrh 18. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 321. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 322. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 330. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 332. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 46. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 333. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 47, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis. Pozmeňujúci návrh 334, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 20, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmením si návrh 49. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmením si návrh 343. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Tran 24 až 26 e, hlasujeme unblock. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 52. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 345. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 346. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 53. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 54. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 448. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 57. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 58. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeniť si návrh 59. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeníci sa návrh 60. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 61. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 62. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 63. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmeňovací návrh 349. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 350. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 351. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 64. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. EPP má o jedného poslanca naviac. Môžete sa tomu prispôsobiť. Dobre. Teraz uzatváram hlasovanie. Schválené. TRAN 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenovací návrh 352. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 353. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 66. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené si návrh 355. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 72. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 74. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 357, Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 75. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Po, pozmeňujúci návrh 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 77. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Schválené. Pozmeňujúci návrh 78. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 82. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 84. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenica návrh 85. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenici návrh 86. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúce návrh 87. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 88. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 89. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 90. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 91. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 98. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 97. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 108. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmením sa návrh 109. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 116. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. si návrh 117. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Technická úprava úvodného ustanovenia 26. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Teraz prejdeme na pozmenujúci návrh 120. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 125. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 126. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Zamietnuté. Takže to je 29 proti, 28 za, zamietnuté. Pozmienujúci návrh 128, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 23, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 130. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh TRAN 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 131. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 3. 9, eh, pardon. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 133. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 134. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Budeme hlasovať o pozmenenom e, znení. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 46 hlasmi, 8, 4 pri otvorení o otvorení a vytvorení rokovacieho týmu. A teraz uh, hlasujeme o celku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie prijaté 53 hlasmi ku tretím, jeden sa zdržal. Gratulujem spravodajcovi. Thank you, colleagues, for your patience. Ďakujem za trpezlivosť. Je to veľmi fyzicky náročné, uvedomujem si to povedal, lebo, lebo sa odmlčal. colleagues, can I just check that everyone is ready? Kolegovia, môžem sa vás pýtať, či ste pripravení. Kolegovia, teraz budeme pokračovať v našom programe. Máme toho na programe dnes dosť. Takže pokračujeme v hlasovaní. E, sadnite si prosím naozaj, je toho veľa. Prosím, e, sadnite si, aby nikto nechýbal. Dostávame sa k ďalšiemu hlasovaniu. Poprosím, aby bola v, bol v sále kľud situácia v Stredomorí a potreba uceleného prístupu EÚ k migrácii. O tejto dôležitej strategickej správe budeme hlasovať, malo by to byť odporúčanie LIBE pre prístup k migrácii. Chcem sa poďakovať spravodajcom pani Mecole a Kienge, ktorí na tomto viac ako rok pracovali a ďakujem aj tieňovým spravodajcom, ktorí e, k tejto iniciatívnej správe e, prispeli. Ešte na konci hlasovania bude možné sa e, k tejto téme vyjadriť a teraz budeme hlasovať podľa článku 143 odstavec 1. Pôvodné znenie odstavca podľa článku 174 a ja otváram hlasovanie. Sme všetci pripravení? Áno. Ja otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 2 v pôvodnom e, znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 3 v pôvodnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odsek 4. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odstavec 5, pôvodná podoba, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odstavec 6, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 7, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 8 v pôvodnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa pôvodný odstavec 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa pôvodný odstavec 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odstavec 11 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pôvodné znenie odstavca 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Pôvodné znenie odstavca 13 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Pôvodný odstavec 14 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 15 pôvodné znenie otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odstavec 16 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 17, kompromis 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 18. Pôvodné znenie otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 19 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa 20 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 21 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 22 kompromis 2 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 23 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. 24. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 25 v pôvodnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený Odstavec 26, kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 27, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 28, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 29, kompromis 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 29a1, nový kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený Odstavec 30, kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený. Odstavec 31, kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 32, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 33, kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 33, 34, pardon. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 35, kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 36 pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 37, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa Odstavec 38, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. E, je tu jeden hlas za EPP navyše, môžete to prosím upraviť. Dobre, v poriadku. Schválený. Odstavec 38 v pôvodnom znení otváram hlasovanie. Kolegovia, 38. Hlasujeme ešte raz. Hlasujeme o pôvodnom znení tohto odstavca. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 39 v pôvodnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa Odstavec 40, kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Pôvodné znenie odstavec 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 42. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa odstavec 43, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 44, kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený. Odstavec 45 v pôvodnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 46 v pôvodnom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 47 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Podtitul 22a a odstavec 47a nový kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 48. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Svet 49, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 49 a nový kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený Odstavec 50, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 51, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 52, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schváľuje sa odstavec 53, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 54, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 55, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 56, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 57, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 58, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odstavec 59, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Odstavec 60 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 61, kompromis 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 62 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schváľuje sa a teraz kapitola 28, kompromis 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 63, pôvodné hlasovanie, pôvodné znenie, pardon, otváram, končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 64, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 65, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 66, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 67, kompromis 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené. Odstavec 68, kompromis 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené odstavec 69 pôvodné znenie otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 69 a nový kompromis 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 70, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 71 pôvodný. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 72 pôvodný. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 73, kompromis 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 74, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 75, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 76, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 77, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 78, 8 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 79 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 80 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený od 71 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 82 pôvodné znenie. Za... Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený Odstavec 83, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 84, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 86 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 87 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený. Odstavec 88, pôvodné hlasovanie otváram, pôvodné znenie otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený. Odstavec 89, kompromis 21, otváram hlasovanie, končím hlasovanie schválený. Odstavec 90, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 91. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 92. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 93. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 94 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 95 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 96 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa odstavec 97 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 97a, nový kompromis 22. Otváram. Končím hlasovanie. Schválený. Odsek 98, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 99, pôvodné znenie. Otváram. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 100, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválený. Odstavec 101, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 102, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 103, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 104 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 105 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené 106 pôvodné znenie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválený 107, pôvodné znenie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené. Odstavec 108, pôvodné znenie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, Schválené. 109 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 110 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 111, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, schválený. Odstavec 112, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 113, pôvodné znenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 114, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený odstavec 115, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený Odstavec 116, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 117, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 118, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené Odstavec 119 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Odstavec 120 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odstavec 121 pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kon- schválený. Úvodné ustanovenia 1.60, kompromis 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa úvodné ustanovenie A Pôvodný text, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa úvodné ustanovenie B a C, kompromis 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa Bod zdôvodnenia CA, kompromis 25, nový otváram. Končím hlasovanie. Schváľuje sa úvodný bod D, kompromis 26, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa úvodné ustanovenie D, kompromis 27, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. U, schváľuje sa kompromis 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa kompromis 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválený. Kolegovia, kompromis 28a. Ja som preskočil pôvodný bod zdôvodnenia E Takže prosím, vrátime sa pôvodný text, úvodné ustanovenie E. Otváram hlasovanie. Samozrejme. Nebudeme hlasovať znovu, radšej nie radšej nežartujme. Takže ten pôvodný e, bod zdôvodnenia E, otvorené hlasovanie. Prosím ešte raz, otváram toto hlasovanie, aby som aj ja mohol hlasovať. Končím hlasovanie. Áno, schválené. Prekvapujúco kompromis 29 sme už odhlasovali, kompromis 30 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Úvodné ustanovenie GO, kompromis 31, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Schválené. Úvodné ustanovenie H, pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa úvodné ustanovenie 1 pardon, I, pôvodné, hlas, pôvodné znenie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené, Toto odpada. 120. Pôvodné ustanovenie je. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, máme za SAD jeden hlas navyše. Prosím vás, dajte to do poriadku, už je to teraz dobré. Schválené. Kompromis 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pôvodné ustanovenie K. Pôvodné znenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pôvodné ustanovenie L, pôvodný text. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. Pôvodný text e, úvodného ustanovenia M. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. Úvodné ustanovenie N, pôvodný text. Otváram. Končím hlasovanie. Schválený pôvodné ustanovenie o pôvodný text. Otváram, končím hlasovanie. Schválené. Pôvodný text e, ustanovenia P. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pôvodný bod Q. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Pôvodný bod zdôvodnenia R. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený pôvodný bod S. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený pôvodný text T. Otváram hlasovanie, končím schválené. Pôvodný text U. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie schválený. Úvodný bod V. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Áno a teraz dávam hlasovať o takto pozmenenom texte. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené 44 hlasov za, 11 proti, jeden sa zdržali a blahoželám našim spravodajcom. Um, still have one more vote. Okay. Máme ešte jedno kratučké hlasovanie, kolegovia, takže to rýchlo vybavme. Návrh e, implementačného uznesenia na tému Europol. Iba jedno hlasovanie menovite. Dúfam, že máte ten zoznam pred očami. Menovité hlasovanie o Europole. Prosím, hlasujte. Ak už všetci hlasovali, hlasovanie uzatváram. Je to schválené. A tým sme na konci hlasovania. Ďakujem veľmi pekne za vašu e, trpezlivosť. Dáme si 15-minútovú prestávku, zaslúžime si ju. Ešte raz ďakujem. za, za trpezlivosť. Thank you. we get started? Yes, we can. Uh, colleagues, we'll get started. Budeme, kolegovia, pokračovať. Chcel som dať uh, každému možnosť si trošku vydýchnuť po tom hlasovaní, ale nechcem uh, teraz nejak meškať uh, s ďalším bodom, pretože mnohí špeciálne pre tento bod prišli. <clears throat> Dúfam, že tu nikto e, dlho nečaká. Máme nabitý program aj po obede. Takže teraz e, by som prešiel priamo na bod 10, správa komisie parlamentu o pokroku v Bulharsku, e, postup spolupráce a overovania. To znamená, že komisia odprezentuje túto správu CVM schválenú 26. januára 2016. Po prezentácii bude e, diskusia s poslancami. Najskôr teda dostane slovo pán Sliv, ak sa nemýlim, za komisiu. Je tu prítomný e, vedúci oddelenia pre občanov a bezpečnosť. A po tejto prezentácii teda prejdeme priamo k diskusii. Ak sa chcete vyjadriť, prosím, prihláste sa obvyklým spôsobom. Pán Slív, nech sa páči. Máte možnosť teda e, odprezentovať tento bod a potom teda e, diskusia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať výboru za túto možnosť povedať niečo o týchto dvoch správach CVM Najskôr niečo k širšiemu kontextu. Ako si pamätáte, pred pristúpením Bulharska a Rumunska v roku 2007 <clears throat> sa rozhodlo, že treba ešte trošku prehlbiť e, e, boj proti korupcii a justičné reformy a pri Bulharsku aj e, boj proti organizovanému zločinu. K tomuto sa zaviazali obe členské krajiny boli stanovené e, referenčné hodnoty a komisia pravidelne vypracovávala správy. E, tie posledné boli schválené na konci januára. Prezentácia parlamentu a komisie sú ďalšie kroky. Sú tu aj e, odporúčania, ktoré schválila včera Rada pre všeobecné záležitosti. My sme zberali všeobecné informácie, ale aj zo strany medzinárodných organizácií, expertov a občianskej spoločnosti. <clears throat> Komisia sa teda chce poďakovať vládam oboch krajín za konštruktívnu spoluprácu Použili sme aj európske prostriedky a, a expertízu vždy, keď sa to dalo. Najskôr ale Bulharsko. Už v poslednej správe sme sa pozreli na prácu vlády v oblasti justičnej e, reformy a taktiež boja proti korupcii. A tieto dva e, body e, sú ťažiskové aj tento rok, najskôr justícia správe sa e, hovorí o niektorých e, kontroverzných bodoch, e, ktoré vyvstali v roku 2015 ale my sme sa teraz zamerali na najvyššie súdnictvo, ktoré e, má poskytnúť väčšiu slobodu sudcom a prokurátorom. <clears throat> Boli schválené zmeny ústavy v decembri a bol to významný krok e, smerom k e, reforme súdnej rady a vláda taktiež navrhla ďalšie zmeny justičného systému tak, aby to bolo e, e, pretavené do zákona, teda tie zmeny ústavy a sú ďalšie reformy v stratégie justičnej reformy a tie sú oblastiami, na ktoré sa komisia pozrie e, v priebehu nadchádzajúcich mesiacov. Potom e, správa e, pozitívne berie na vedomie nové vymenovávania. Takže tento rok bude možnosť e, tieto opatrenia skonsolidovať a dosiahnuť lepšie výsledky. Správa taktiež víta to, že sudcovia e, verejne teraz obhajujú reformy. Teraz, čo sa týka reforiem v oblasti justície, tu sú jasné najdôležitejšie oblasti, v ktorých treba dosiahnuť pokrok, hlavne čo sa týka bezúhonosti súdnictva. Opäť sa hovorí o um, Mm, vymenovávaní a náhodnom pridelovaní prípadov, e, taktiež nadviazania e, v odporúčaniach na predchádzajúce správy, potreba identifikovať problémy pri stíhaní, vyšetrovaní, e, pri konaní na súdoch a potom jasne načrtnúť riešenia. Čo sa týka korupcie, tu je e, nadchádzajúci zákon na boj proti korupcii, na ktorom e, pracuje vláda. V septembri to žiaľ parlament e, zavrhol, ale e, vláda to nevzdáva. Možno, že sú tu otázky, čo sa týka e, miery konsenzu. E, vzhľadom na situáciu e, v parlamente, ale treba jednoznačný mandát na boj proti korupcii e, v najvyšších kruhoch. Taktiež správa hovorí, že ešte stále je potrebné Um, mať lepšie výsledky pri závažnej trestnej činnosti a korupcii na najvyšších miestach. Potom sa hovorí aj o institučných eh, nedostatkoch v tejto oblasti, ale eh, povedzme, že sa to uberá správnym smerom. Stratégia pre justičnú reformu sa taktiež opierala o externú expertízu <clears throat> a viaceré inštitúcie sa e, s tým stotožnili a začalo sa o tom diskutovať. E, sú dôležité iniciatívy e, na to, aby táto reforma bola opäť na programe aj po roku 2015. Treba naozaj dosiahnuť presvedčivé výsledky, tak aby sa dôležité prípady na súdoch aj úspešne završovali. To bude, myslím, že e, jadro reformy e, v oblasti súdnictva v roku 2016. Teraz k Rumunsku pred rokom v januári 2015 správa poznamenala, že sa e, ďalej robia pokroky v oblasti reformy súdnictva, boja proti korupcii ale predsa len sa hovorilo o potrebe skonsolidovať tento pokrok. Správa 2016 sa pozrela na tendencie a e, naznačila sa miera e, pokroku reforiem. Justičné reformy sú kľúčové a pri e, najmä mm, vymenovávaniach je dôležitá transparentnosť okrem iného. V roku 2015 bolo vymenovaných niekoľko prokurátov a to bol príklad toho, ako môžu dobré postupy zaručiť dôveryhodný e, postup vymenovávania. A aj v roku 2016 bude e, v tejto oblasti e, dôležitým rokom. Taktiež zrástol počet prípadov, ktoré hovoria o, o možnej nedostatočnej nezávislosti e, súdnictva. Jedno odporúčanie komisie z minulého roka a síce e, etický kódex pre poslancov. E, tam sa hovorí opäť o potrebe zvýšiť nezávislosti súdnictva, pretože sa tak ešte dostatočne nestalo a je to naďalej príklad toho, kde naozaj súdy stoja pred výzvou <clears throat> ale všeobecne e, súdnictvo v Rumúnsku naďalej dokazuje svoju profesionalitu a e, e, uplatňuje nový právny zákon. Sú tu aj isté aspekty týkajúce sa ústavy, ale súčasný e, trestný zákonník, e, tu by reforma mala čo najskôr prejsť e, v parlamente, tak aby sa odzrkadlil aj názor príslušných inštitúcií Boj proti korupcii tu e, je dobrý, e, dobrá bilancia napriek nelahkému kontextu. V správe sa taktiež hovorí o e, spravodlivosti súdnictva a o tom, či by možno nemal byť vysvetlený vysvetlené zamietnutie začať s nejakým stíhaním. Boj proti korupcii tu je prevencia e, kľúčová na všetkých úrovniach. E, e, v Bukurešti sa udiali dosť tragické udalosti a preto sa správe hovorí, že treba naďalej účne využívať európske prostriedky na túto stratégiu boja proti korupcii, aj nové e, informatické systémy by mali e, možno, že pomoc v oblasti dôležitých e, obstarávaní, e, aj e, zmrazenie alebo zhábanie e, majetku, to by taktiež e, mohlo prispieť k lepšiemu e, výkonu takýchto príkazov. E, Takže Rumunsko sa naozaj výrazne snaží v oblasti boja proti korupcii a to isté platí aj o súdnictve. Mm, Viaceré odporúčania však z roku 2015 naďalej sú v platnosti, to znamená, že tie reformy ešte nie sú úplne konsenzuálne a teda e, nebol e, umožnený úplne udržateľný pokrok. V roku 2016 e, pôjde vlastne o akýsi test a bude možné dokázať, že naozaj reformy sa berú vážne. My budeme naďalej sledovať situáciu v oboch krajinách a dúfame, že ciele zo správ CVM budú dosiahnuté. Ďakujem pekne za pozornosť. Mm, bolo by dobré, keby ste e, prípadne odpovedali na otázky e, jednotlivých poslancov a poslankyň. Ja teraz e, dám slovo trom rečníkom, ktorí sa prihlásili Van Orden, Zambasky a pán, pani e, vám sypala. Takže aj ďalší sa ešte hlásia. Ten zoznam e, rečníkov zatiaľ nie je veľmi dlhý. Nehovorím, že sa musíte nutne e, vyjadriť, ale je to predsa len dôležitá téma. Takže ešte raz e, si prebehneme ten zoznam a potom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 Dobre, pán Van Orden, nech neplitváme časom. On sa tejto téme venuje v rámci výboru AFET. Ja som bol spravodajcom pre pristúpenie Bulharska pred šiestimi rokmi. Bolo E, veľa dôvodov, prečo Bulharsko malo pristúpiť v tom čase, aj keď sme si všetci uvedomovali pretrvávajúce problémy, ktoré tu boli načrtnuté reforma súdnictva, boj proti organizovanému zločinu a korupcia. CVM sa preto zaviedlo. E, nikdy to nebolo myslené ako trvalé opatrenie, malo to byť niečo krátkodobé na prekonanie, prekonanie alebo dosiahnutie jasne do stanovených e, cieľov. A my sme vtedy boli optimisti a mysleli sme si, že sa to rýchlo zlepší. Ale nebolo to iba Bulharsko, aj iné krajiny, pri ktorých e, bol viditeľný pokrok, napríklad Rumunsko, ale mm, to, čo sme sa naučili v prípade Bulharska a Rumunska, by malo, mohlo poslúžiť pri ďalších juhovýchodných krajinách e, Európy, kde sú podobné problémy. Ja mám isté mm, obavy, e, aká je pretrvávajúca obťažnosť, ktorá bráni skutočnému e, vyriešeniu takýchto závažných problémov. Samozrejme sú je tu pokrok, ale tie zásadné problémy e, pretrvávajú a e, mechanizmus CVM e, pokračuje ďalší rok. <clears throat> Ja sa teraz obraciam na komisiu. Možno, že by sa mohla zamyslieť nad tým, čo e, skutočne bráni zásadnému pokroku, pretože e, inak budeme mať tento veľmi byrokratický postup celý E, ďalší rok e, bude sa hovoriť o tom, aké zákony boli prijaté, čo, čo sa trošku zmenilo, ale v, pol, v konečnom dôsledku to nie je ten pokrok, ktorý všetci dúfame. A e, viem, že samotní Bulhári a Rumúni si to želajú a zaslúžia. Ďakujem. Sme radi, že je tu spravodajca medzi nami, pán Džambasky. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, trvám na tom, aby bol tento mechanizmus pozastavený, pretože je diskriminačný a vyžaduje si aplikáciu dvojakého metra a e, ide proti suverenite mojej krajine. Ďalšie krajiny e, obmedzujú slobodný pohyb E, ľudí, kapitálov, výrobkov. Ďalšie krajiny upravujú rozpočtové čísla a e, zbavujú európskych občanov tisícova miliónov eur. Ďalší upravujú finančné pravidla, ale tieto mechanizmy sa neaplikujú. Napokon Európska komisia sa skrýva za svoju bezmocnosť sankcionovať a za e, politickú korektnosť. E, v zmysle jednoty v rôznorodosti a e, odstránenia diskriminácie, ale aj, hypo, aj pokritectva aplikujeme dve, rôz, dva rôzne metre. E, keďže tieto mechanizmy nevyriešia problémy členských štátov, Objavujú sa v niektorých správach e, kritiky, v ďalších e, už nie sú tieto kritiky obsiahnuté a odporúčania sú e, niekedy príliš deskriptívne. Neexistujú objektívne kritéria na zmeranie pokruku a záverov, závery rady z decembra 2000 6 nepredpokladá žiadne mechanizmy, hovorí, že to e, treba splniť, ale bez toho, že by sme poznali kritéria. Tieto kritéria nemôžu byť e, charakteristikou politickej a sociálnej únie, ktorá spája egoistické a suverénne, rovné a e, suverénne krajiny. Nejde to o technické mechanizmy, ale o politické mechanizmy, ktoré sa používajú takým partizanským spôsobom a za partizanským účelom. E, ďakujem vám za pozornosť. Uh, ďakujem, pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že by sme sa mali presnejšie zamyslieť nad tým, o čom hovoríme. Ak sú problémy v oblasti korupcie, nezávislosti súdnictva a ďalších, tak my ako EÚ by sme sa nad tým mali zamyslieť, žiadať zlepšenie. Áno, ale na druhej strane sa pýtam, prečo na príklade iných eh, krajín opäť raz e, niečo e, kritizujeme, ale nekontrolujeme e, permanentne pokrok. Ja nechcem menovať konkrétne krajiny, ale aj v iných krajinách sú problémy s korupciou, nevždy je zaručená nezávislosť súdnictva a predsa len by bolo dobre, keby sme v tomto svetle predsa len sa otvorenejšie zamysleli nad tým, či nechceme mať permanentný mechanizmus monitorovania a overovania situácia vo viacerých členských krajinách, pretože ak sa to netýka iba dvoch e, krajín, e, ale viacerých, tak je jasné, že by e, <clears throat> takýto mechanizmus permanentný bol potrebný. je jasné, čo by sa dalo v týchto dvoch krajinách zlepšiť, ale potom vyvstáva otázka, či to môže byť e, dôvod na to, aby tieto dve krajiny boli mimo šengenského priestoru. Parlament e, vždy hlasoval za možnosť e, týchto dvoch krajín pristúpiť k šengenskému priestoru treba sa nad tým zamyslieť, lebo EÚ sa mení a Mm, možno, že si treba položiť otázku, kedy ten mechanizmus e, e, skončí. <clears throat> Preto by som od komisie rada počula, či aspoň e, zmena tohto mechanizmu nie je potrebná či by nebolo dobre overovať situáciu aj v iných členských krajinách a či to, o čom sa tu e, hovorilo, sa môže e, naďalej e, použiť e, v snahe zabrániť pristúpeniu týchto dvoch krajín k šengenskému priestoru. Teraz pani Gabriel.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 moja otázka, kritéria a etapy pre dve krajiny sú jasné? E, kritéria, ktoré umožnia členským štátom vystúpiť z tohto mechanizmu, pretože ja osobne mám pocit, že tento mechanizmus iba konštatuje to, čo bolo spozorované a chýba tam efektívnosť. A druhá otázka, komisia má nejakú predstavu o tom, ako môžeme e, zvýšiť efektívnosť mechanizmu, aby sa nestal len nástrojom, ktorý odputáva pozornosť od významnejšieho procesu nielen v Bulharsku aj v Rumunsku, ale aj v celej Európskej únii? Moja druhá otázka. Mal by existovať nejaký všeobecný rámec rešpektovania práv VÚ? A moja otázka pre Európsku komisiu. Ako vy vnímate miesto Rumunska a Bulharska potom, e, čo vyjdu z tohto mechanizmu a ak, v čom sa tieto štáty líšia od európskeho rámca rešpektovania právneho štátu. V tomto rámci sú zadefinované jasné kritéria a my vyhlasíme, že my potrebujeme jasnú spoločnú politiku, aby sme zachovali e, prioritu práva. Next is Mrs. please. Ďakujem, pani Jotová. Ďakujem, Klód. Budem hovoriť po bulharsky. Dva въпроса jedna konstatácia kam към e, Táto, od, mám jednu otázku a jednu poznámku. Prezentácia komisie je takým malým rezime správy, ktorú my určite poznáme ale ja by som privítala konkrétne odporúčania, konkrétne návrhy a chcela by som návrhy zo strany komisie, aby tento mechanizmus opätovne začal pracovať, ktorý už 4 roky nefunguje. Moja otázka, je to najlepší nástroj pre Európsku komisiu, pre Európsku úniu? nie na to, aby sa vyvíjal tlak, ale aby sme e, spolupracovali s členskými štátmi. Tieto dve posledné správy preukazujú, že vy veľmi dobre poznáte situáciu v Bulharsku. A vidíte, že e, tento mechanizmus je skôr takým politickým mechanizmom, ktorý sa partizanským spôsobom v týchto krajinách aplikuje a umožňuje aplikovať dvojaký meter na tieto dve krajiny. A ešte ďalšia otázka. V poslednom čase ste nás kritizovali za to, že sme neprijali zákon o korupcii. Poznáte zmysel tohto návrhu, tohto zákona? Pretože neprijatie tohto zákona nevyplývalo z schopnosti alebo neschopnosti. Išlo tu o zlý zákon, ten zmysel zákona, litera zákona bola zlá, boli tam predložené pozmeňujúce návrhy a očakávam, že bude e, veľmi skoro schválený. Povedali ste dnes niečo veľmi zaujímavé. Každý rok európske e, fondy e, sa míňajú na vypracovanie takýchto správ. Koľko stojí vypracovanie takýchto správ vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v európskom rozpočte? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Radek. Благодаря господин председател. Уважаеми дами и господа. Ďakujem, dámy a páni. Najskôr by som chcel informovať kolegov, aj zástupcov komisie, že práve pred hodinou Bulharské národné zhromaždenie schválilo v prvom čítaní zákon o súdnom systéme, ktorý bol jedným z kľúčových prvkov e, správy Európskej komisie. Po tretí krát tu analizujeme správu komisie o mechanizme. Tretíkrát moja krajina je e, predmetom e, diskriminačného prístupu a dohľadu, ktorý sa aplikuje len na moju krajinu a na Rumunsko. A problémy s korupciou a organizovaný zločin existujú aj vo viacerých európskych krajinách. A tento mechanizmus, ako ho chcete suspendovať, on sa nezakladá na konkrétnych a merateľných kritériách a e, bráni Bulharsku pristúpiť do šengenského priestoru. Predseda Európskej komisie viackrát vyhlásil, že mechanizmus bude pozastavený v priebehu súčasného mandátu komisie. Ja dúfam, že k tomu dôjde čo naskôr. A my musíme e, namiesto tohto mechanizmu vytvoriť eh, paneurópsky mechanizmus rešpektovania právneho štátu založený na merateľných kritériách. A môžem vám povedať, že už tu v parlamente na takomto návrhu pracujeme. Dámy a páni, je najvyšší čas, aby Brusel akceptoval to, že Bulharsko je plnoprávnym členským štátom EÚ a skoncovali s takýmito diskriminačnými dohľadmi, ktoré sa aplikujú na naše krajiny. Ďakujem. Anguarno, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musím poznamenať, že mám silný pocit deja vu v tejto miestnosti je samozrejme pravdou, že správa je veľmi detailná a e, správa je zároveň akýmsi rituálna. Aby som to zhrnul, ten e, vzorec e, je, že sa neustále zlepšujete, ale stále nie ste dokonalí. Avšak na základe E, ešte populárnejšieho vzorca. Je to ako povedať, že ste krajší a krajší, ale stále nie ste Miss Universe. Takže pre tých, čo e, sú z Bulharska a Rumunska, je to dôležitá. Ale myslím si, že táto, tento nedostatok perspektívy v správy je poškodzujúci e, napriek tým snahám, ktoré rumúnsky súdny sektor podniká. Ďakujem. Pán Makovi pani Makovi. Ďakujem veľmi pekne, Kolot. Moja pozícia je odlišná od mojich kolegov. V prvom rade nemám pocit, že moja krajina alebo ja alebo bežní rumunskí občania sú diskriminovaní týmto mechanizmom. A naopak, ak by ste dali urobiť prieskum, uvidíte, že veľká väčšina obyvateľov by chcela pokračovať v mechanizme CVM. Som si istý, že v Bulharsku to bude rovnaké, avšak e, nechcem zasahovať do záležitostí mojich bulharských kolegov a budem hovoriť preto iba o Rumunsku. Tento mechanizmus sa vzťahuje k reforme súdnictva a v prípade Rumunska je to aj o pokračujúcom boji proti korupcii v Rumunsku a boji proti organizovanému zločinu v Bulharsku. Prijali sme záväzky a pokračujeme v tomto smere aby sme vyriešili tieto nevyriešené problémy, ktoré sú späté so súdnictvom, čiže korupcia a organizovaný zločin. Podľa môjho názoru by tento mechanizmus mal pokračovať, kým tieto problémy nie sú vyriešené. A my ako krajiny, my ako občania a my ako poslanci Európskeho parlamentu by sme mali mať tú česť a splniť tieto závisky a žiadať orgány týchto krajín, aby dostali svojim slubom. Opätovne tento mechanizmus slúži ľuďom a e, nevyhovuje záujmom politikom. Ty by sa ho radi, radi zbavili, avšak je to pre ľudí, e, pretože idú proti korupcii a tieto e, nástroje sú pre ľudí a nie pre politikov. V prípade Rumunska bez CVM kancelária protikorupčného prokurátora, ktorá je veľmi Eh, úspešná a ktorá je obdobou mm, podobných zariadení ako v Bulhursku, by inač neexistovala. Avšak práve kvôli CVM tento boj proti korupcii v Rumunsku pokračuje a teraz máme eh, bývalých ministrov a ministrov a bývalých premiérov, ako aj poslancov, ako aj sudcov, eh, prokurátorov, ktorí sú konečne obvinení Eh, z korupcie alebo eh, z trestných činov súvisiacich eh, s korupciou, ako je zneužívanie právomoci verejného činiteľa alebo pranie špinavých peňazí. Vzhľadom na tento problém dáva nám to perspektívu až dokedy. No moja odpoveď v tomto prípade je, že keď urobíte všetko, čo je, všet, čo je napísané eh, v CVM eh, Prahoch, pokiaľ tieto zmeny budú už nezvratné, potom môžeme s CVM skončiť. Ináč nevidím dôvod, prečo by sme to mali zastavovať. Takisto mám odpoveď eh, pre môjho kolegu pána Geoffreyho van Orden. Položili ste si otázku, prečo tieto krajiny a zvlášť Bulharsko, pretože ste boli spravodajcom pre túto krajinu, už toto všetko neurobili. A moja odpoveď je veľmi podobná. Táto dohoda má niekoľko častí. Je tu technická časť, ktorá sa vzťahuje na inštitúcie, v prípade sudcov, prokurátorov a tak ďalej. A druhá časť sa týka politickej vôle. A odpoveď na vaše otázky je, pretože tu nie je politická vôľa. E, politici nechcú e, byť vyšetrovaní, nechcú byť obvinovaní, e, nechcú implementovať legislatívu, ktorá by išla proti ním, nechcú, aby ich majetok bol skonfiškovaný, pretože máme vysokú úroveň politickej korupcie. A e, takisto aj korupcia, ktorá prebieha naprieč politickým spektrom. A preto to chceme zastaviť a preto politici nerobia to, čo by robiť, m, robiť mali, pretože ohrozujú samých seba. E, súhlasili s implementáciou, e, s implementáciou legislatívy, e, ktorá má vytvoriť nezávislého prokurátora v týchto prípadoch. Potom ich sloboda, rovnako aj majetok by boli ohrozené. V Rumunsku však chceme mať takúto inštitúciu od samotného počiatku a mať e, nezávislých a profesionálnych prokurátorov a sudcov. Takže obmedzíme to na 5 minút, ak je to v porovnaní. Tak ďakujem. Už sme vyčerpali týchto 5 minút, tak ďakujem. E, ešte jedna posledná veta. Eh, obyvateľia v obidvoch krajinách a hovorila som s obidvoma eh, ľuďmi z obidvomi krajín. Ľudia z týchto krajín chcú CVM a to je to najdôležitejšie. Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Nebudeme schopní eh, ho rozprávať voľne na túto téme, pretože to je téma, ktorá sa týka vyslovene dvoch členských štátov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 tento mechanizmus e, o spolupráci a overovaní sa začal aplikovať. Každá správa označuje pokroky, konštatuje pokroky a navrhuje odporúčania správy, ktoré máme pred očami, opisuje súčasnú situáciu, vrátanie, vrátanie E, prezentácií v médiách. Ja si myslím, že na našej úrovni, na úrovni nášho výboru, je veľmi dôležité nielen poznať odporúčania a súčasnú situáciu, ale zároveň by sme mali urobiť kritickú analýzu tohto mechanizmu, pretože v skutočnosti my tu dnes riešime tre, e, tri, 13. správu, tretiu správu a samozrejme, že e, Bulharsko nesplnilo všetky kritéria, ale tento proces musí byť motivačným procesom. Buďme si navzájom úprimní. Všetky členské štáty sú E, konfrontované s problémami, ale e, nemôžeme sa navzájom kritizovať, pretože chceme vytvoriť spoločnú Európsku úniu. Rovnako, pán predseda, e, chcem, aby Európska komisia vypracovala dopadovú štúdiu o tomto mechanizmu. Pani Intveld. Ďakujem veľmi pekne, pani predseda, hovorí pani Intveld. Myslím si, že pripomienka pána Van Ordena bola úplne legitimná. Prečo trvalo toľko rokov predtým, než nastala skutočná zmena kultúry, pretože skutočné verifikačné mechanizmy nespočívajú v tom, čo robí komisia, ale v tom, čo občania e, zažívajú, pretože toto nie je E, proces, ktorý má uspokojiť komisiu, alebo, ale naopak poskytnúť e, dobré služby občanom. Druhá poznámka, a tam súhlasím s mnohými rečníkmi e, z dnešného dňa, myslím si, že nastal čas, aby sme ukončili, dalo by sa povedať, diskriminačný prístup k dvom krajinám. Nielen kvôli tomu, že by neexistoval dôvod e, ich monitorovať, ale myslím si, že by mali byť súčasťou širšieho mechanizmu. A to povedali viacej ľudia, vrátane Birgit e, Sipel. A myslím si, že práve tento mechanizmus by mal byť rozšírený, aby monitoroval všetky krajiny. Nie len, že by bol efektívnejší, alebo, ale zároveň monitorovala aj trendy, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých štátoch. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Myslím si, že teraz pán Pavol. Áno, ale niekoho som ešte vynechal. Pán López Aguilar Vynechal som ešte niekoho? Pán López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť, že sa môžem dodatočne ešte vyjadriť eh, k tomu, ako boli vyjadrené obavy jednotlivými kolegami poslancami, tak z Bulharska ako aj Rumunska to sú členské štáty, ktorí sú predmetom verifikačných mechanizmov. Ja sa ospravedlňujem, že som si nemohol vypočuť celú prezentáciu zo strany komisie, pretože som bol na ceste z kancelárie. Ale chcel by som vyjadriť ešte obavy, ktoré sa týkajú súbehu, o ktorom hovorili moji rumunskí a bulharskí kolegovia, síce o diskriminácii, ktorá sa týka tejto predl- predlžovaného dohľadu nad e, pokrokom, ktoré majú za účel potlačiť korupciu a organizovaný zločin. E, preverila komisia komparatívnou analýzou situáciu v Rumunsku a Bulharsku, že je veľmi odlišná od krajín, ktoré nedávno prijali súdne reformy. Nie preto, aby zlepšili svoju schopnosť Eh, bojovať proti systematickej korupcii, ale na to, aby znížili nezávislosť eh, súdov a prokurátorskej kapacity, vyrovnať sa s týmto inštitucionálnymi výzvami. Preverila komisia takýto regres v iných členských štátov, okrem Bulharska a Rumunsko? Pretože pokiaľ viem, prebehlo niekoľko inštitucionálnych reforiem, eh, ktoré predstavujú veľké výzvy, ktoré skôr znamenajú regres než e, postup správnym smerom. A to e, samozrejme iba prehlbuje obvinenia e, z diskriminácie Bulharska a Rumunska. A považujem za ironické, že boli donútené tieto krajiny prijať všetky tieto inštitucionálne reformy, aby sa dostali do šengenského priestoru, ktorý sa rozpadáva. A nielen, že je pozastavený, ale je na pokraji e, e, rozpadu. A e, nakoniec, keď sa tie krajiny e, vyrovnajú so svojimi problémami, tak sa aj tak nedostanú do e, Schengenu, lebo možno žiadny nebude. Takže to považujem za ironické v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujem, to je veľmi zaujímavý. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, myslím si, že sa musím poďakovať aj komisie toto je ďalšia správa, ktorá vyzneva e, pozitívne pre Rumunsko, avšak musím zdôrazniť jeden aspekt z tejto správy, ktorý pri, vyzerá v, e, trošku amatérsky. Táto správa bola prezentovaná aj v médiách týmto spôsobom. Ja som tiež toho názoru, že tento mechan, mechanizmus by sa nemal vzťahovať iba na dve krajiny, ale na všetkých 28, pretože e, existujú rozličné ďalšie e, nástroje, ktoré môžu nasledovať príklad v Rumunsko a Bulharska, pokiaľ tomu tak nebude. Chceli by sme vidieť nejaký časový plán a to je e, aj po stretnutí s predsedom komisie, že tento mandát, ktoré má Rumunsko a Bulharsko, už viac sa nebude vzťahovať na naše krajiny do roku 19. Zdá sa, že e, tento rok je pomerne e, vzdialený a e, ešte dva, dva roky s týmto mechanizmom a bude to 12 rokov, odkedy sme pristúpili. Tento mechanizmus je častokrát používaný na to, aby sa Bulharsko a Rumunsko držali mimo Schengenu. A pravdepodobne to komisia povie aj to, že tento mechanizmus na oko nemá nič spoločné e, so Schengenom, avšak bohužiaľ je to mechanizmus, ktorý pre mnoho e, politikov na lokálnej úrovni, či už v Schengene alebo v Rumunsku a Bulharsku, na to, aby získavali hlasy aby sa držalo Rumunsko a Bulharsko mimo Schengenu. Myslím si, že Rumunsko a Bulharsko odvádzajú veľmi dobrú prácu a možno by som dal povedať, dalo by sa povedať, že lepšie ako mnoho krajín v Schengeni. A čo sa týka Moldavska, Ukrajiny a Albánska, odvádzame svoju e, prácu veľmi dobre. A e, prijali sme také opatrenia, ktoré zodpovedajú technickým e, opatreniam, a ako sa parlament už vyjadril chýba už iba súhlas rady. A rada to sú politici. A na, to sa, nad tým sa musíme zamyslieť pretože tento mechanizmus, a to je jasný signál, už nemá zmysel iba pre dve krajiny, ale pre všetkých 28. Eh, eh, čo sa týka jednotlivých eh, článkov, môžem povedať aj to, že boli pripravení podobne ako ľudia vo vláde. Títo ľudia vo vláde očakávajú, že tento mechanizmus sa obíde je to veľmi dobrá príležitosť na to, ako uplatniť tento mechanizmus v praxi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, kolegovia. Eh, už eh, nemáme dostatok času a pred nami sú ďalšie dôležité body eh, našeho programu. Som veľmi rád teda, že členovia výboru LIBE ako aj spravodajca sa vyjadrili k týmto bodom, ale vzhľadom na to, že nemáme čas, aby sme sa potom vyjadrili k ostatným, ostatným bodom programu. Takže prosím teraz o odpovede k týmto bodom. Nech sa páči, komisia má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť e, združiť odpovede na niektoré otázky dohromady e, v troch oblastiach a myslím si, že to už bolo spomenuté viackrát, že existuje špecifický kontext e, týchto mechanizmov, a, ktorý vychádza zo stretnutí. A myslím si, že aj v rámci týchto mechanizmov existuje ich vlastná logika ktorá e, stanovuje určité podmienky, počas, e, počas, po naplnení ktorých tieto opatrenia a, a mechanizmy skončia. Je takisto pravdou, že hovoríme o uspokojivom plnení. To znamená, že cieľom nie je naplnenie nejakého dokonalého ideálu, avšak e, stačí e, rozumné a uspokojivé naplnenie jednotlivých cieľov. To je to, o čo sa pokúšame a o čo sa snažíme, keď e, hovoríme o vyhlásení predsedu Junckera a ktoré sa nieslo v podobnom duchu ako vyhlásenie, že ešte ostáva pred nami eh, nejaká robota. Samozrejme, tie ciele nemusia byť naplnené dokonalo. Avšak eh, pokiaľ existuje schopnosť a energia, eh, potom naozaj tento bod aj dosiahneme. Po druhé, čo sa týka záležitostí, ako systém funguje, my máme pocit, že sme vynaložili veľké úsilie aby sme urobili systém čo najférovejší a najobjektívnejší. Myslím si, že každý, kto si prečíta znenie, získa pocit, že komisia napriek tomu, že si toto rozhodnutie vyžaduje politický súhlas, toto znenie je pripravené veľmi opatrným eh, spôsobom, ktoré, ktorý rešpektuje stav v členských štátoch. Takže sa snažíme byť féroví pri eh, plnení týchto bodov. Je faktom, že sú tu odkazy na Schengen a existuje tu zároveň instrumentalizácia eh, v spojení so, Schengen, so Schengenom to bohužiaľ nebolo to, čo e, komisia chcela cieľom e, tejto aktivity je posilniť logiku CVM a jej naplnenie. A my sme vždy v prípade Schengenu vždy veľmi silne odmietali väzbu na Schengen. Máme k dispozícii tým ľudí, ktorým dostatočne veríme na to, aby nám predložili analýzu toho, čo má komisia urobiť. Nie je to nejaký veľký okruh ľudí. Hovoríme o kolegoch z niekoľkých e, odborov komisie, pričom využívame ich expertízu nie je nejaké veľké množstvo. Samozrejme, ak si to porovnáte e, s, s rozsahom e, korupcie aj vplyvom na ekonomiku, je to niečo, čo je úplne iného rozsahu. Čo sa týka efektívnosti, som si istý, že komisár Timmermans bol jednoznačný. Cieľom je vytvoriť dopady, ktoré zabezpečia, že sa tieto ciele naplnia v praxi. Je preto nevyhnutné pre komisiu, že CVM ako nástroj bude efektívnym nástrojom na plnenie týchto cieľov. Komisia verí, že tento mechanizmus tomu napomohol a napomáha tomu aj naďalej. A myslím si, že závery rady dobre odrážajú fakt, že existuje široký koncenzus v tomto prípade ktorý sa vzťahuje predovšetkým k tým šampiónom eh, reformy, a ktorí podporujú tento pohľad na vec. Je jasné, že mechanizmus trvá už dlhšie, ako si ktokoľvek z nás myslel, ktokoľvek z nás predpokladal. A za tým môže byť množstvo dôvodov. Po 5 a 10 rokoch sme urobili dlhodobý e, výhľad e, a prišli sme k záveru, že to isté sa môže stať aj po tých 10 rokoch. Dúfam, že to poskytuje aspoň náčrt odpovedí e, všetkým poslancom, ktorí položili otázky. Takže keď hovoríte, že CVM trvá dlhšie, ako ktokoľvek predpokladal. Je to zaujímavé, zaujímavé odporúčanie. Viem, že sú e, žiadosti o dodatočné otázky, avšak sme v zložitej situácie e, a napriek tomu, že sme na túto rozpravu mali rozšírený čas, pretože povaha e, týchto bodov bola veľmi závažná. Netýkala sa len e, CVM, ale aj záležitosti e, právneho štátu v týchto e, krajín. By som sa bohužiaľ chcel poďakovať poslancom za rozpravu, avšak pred nami sú ďalšie veľmi dôležité body programu, ktoré musíme prejsť a jednoducho nemáme čas na hĺbkové preskúmanie toho, čo momentálne komisia povedala. Ospravedlňujem sa preto a určite si vytvoríme v nejakom programe čas na lepšie e, preskúmanie. Takže ďakujem komisii a ďakujem aj poslancom za vysokú úroveň e, rozpravy k tomuto bodu. A ďakujem e, kolegom, že prišli. Čiže ďakujem. Kolegovia, teraz prejdeme na ďalší bod a tým je bod 11. vlastne to bude bod 12. Prejdeme týmto veľmi rýchlo, pretože máme časový skls. Je to boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ. Toto je posúdenie návrhu správy. E, spravodajkňou je pani Bodil Valero. Teraz jej dám slovo, e, vzhľadom na to, že máme časový sklz. E, je to e, stanovisko e, k pravidlu 54. Nech sa páči, pani Bodil Valero, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po švédsky. Takže počkám, aby si nasadili slúchatka kolegovia. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom <clears throat> za ich príspevok. Stretli sme sa pred tým, ako vznikla samotná správa. Odznelo viacero názorov, aj keď v správe nebolo dostatok miesta na odzrkadlenie všetkých názorov, preto sa teším na pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Keď som ako som sa rozhodla, máme exkluzívnu právomoc v rámci Európskeho trestného práva a máme e, zdieľanú právomoc pri pomoci obetiam. Už máme <clears throat> správu z minulosti, ku ktorej taktiež boli predložené pozmenujúce návrhy. Je to správa výboru DRUA je to veľmi dobrá správa. My sme sa na ňu v rámci našich stretnutí s teňovými spravodajcami e, pozreli. Takže sme sa e, snažili e, vyhnúť duplicitám a dúfam, že to isté bude platiť aj pre pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Ale máme tu vonkajšie vzťahy a v rámci nich boj proti pašovaniu s ľuďmi. Ide o uplatňovanie smernice proti pašovaniu. Ani týmto oblastiam sme sa nevenovali. V stanovisku sme sa teda venovali tomu, na čom sme sa s tieňovými spravodajcami dohodli. Lepšia policajná spolupráca je potrebná, e, úradníci musia byť dobre vyškolení, <clears throat> Rozmýšľali sme nad stratégiou follow the money. Ide o to e, odhaliť e, zločinecké siete. A potom možno vzťah medzi pašovaním ľudí a nezákonným e, pristahovalectvom. Hovorili sme aj o návratoch a o tom, ako sa môžeme ubezpečiť, že ten návrat bude uskutočnený takým spôsobom, spôsobom aby sa tá osoba nedostala do podobných dôvodov, e, podobných, e, podobnej situácie, kvôli ktorej odišla taktiež povolaň, povolenia na, na, na pobyt. <clears throat> Pre tých, ktorí sa domov vrátiť, nemôžu potom ochrana svetkov, ktorá je potrebná, ak napríklad svedčíte proti nejakému e, pa, pa, pašerákovi, tak potrebujete ochranu. Aj keď e, ten časový rámec je dosť krátky. Takže možno, že by e, to malo byť riešené trvalým povolaním, povolením na pobyt potom e, zraniteľné e, skupiny ako deti alebo osoby s postihnutím, tie potrebujú mimoriadnú pozornosť. Na to teda bol priestor v, tej, v tom krátkom stanovisku. Predpokladám, že budú teda dobré návrhy v pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov od kolegov. Ja sa na ne teším a uvidíme, ako sa nám ich podarí e, zohľadniť a zapracovať do stanoviska. 23. marca do obeda sa dajú predkladať pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Trošku času teda ešte je. Teším sa na e, veľmi dobrú spoluprácu s kolegami z iných politických skupín. Ďakujem. Ďakujem. Štyria tieňoví spravodajcovia sú tu prečítam rečníkov, potom uzavriem zoznam. Indicated to speak and uh, Christine also. Um, Mr. Kirkhope, do you want to speak? No. Pán Kirkhope, vy sa nechcete vyjadriť? Barbara, vy ste povedali, že áno. Pani Koraca Bild, pani Rozvold. Ešte niekto? Ak nie, tak uh, zoznam rečníkov uzatváram. Viete, e, že máme veľký časový sklz. Teraz e, pani Beceril, tieňová spravodajkňa za EPP. E, Ďakujem. Ja si myslím, že máme časový sklz, ale bohužiaľ je to veľmi dôležitá téma a my musíme si uvedomiť, že pašovanie, obchodovanie s ľuďmi sa týka žien a ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni. My sme mali vo februári v Štrásburgu spolu schôdzu a ona prijala väčšinu bodov, o ktorých sme my ako tieňoví spravodajcovia hovorili. Napriek tomu chcem predložiť niektoré pozmeňujúce návrhy, aby som zdôraznila obchodovanie s ľuďmi a aspekty, ktoré s tým súvisia treba prehlbiť napríklad to, ako chce Európska únia lepšie chrániť deti. E, Spomín, pripomínam slova e, koordinátorky EÚ, ktorá povedala, že niekto, kto sa stane obeťou, tak to je už veľmi neskoro na to, aby e, sme tieto deti zachránili. Hovorilo sa najmä o dievčatkách, ktoré skončili v prostri, prostitúcii a takmer 80 žien a dievčat, ktoré e, sa dostanú e, do týchto obchodníckých sietí, skončia ako prostitútky. Mňa veľmi zne, o, znepokojuje aj vysoké množstvo detí, ktoré e, nie sú, o ktorých nie je správ. E, Musíme spolupracovať aj s tretimi krajinami, vymieňať si údaje, informácie s inými krajinami aj mimo EÚ. Ja si myslím, že ak nebudeme môcť brániť deti, tak stratíme celú jednu generáciu a myslím si, že e, aj psycho, tieto obeti sú nielen poškodené fyzicky, ale aj psychicky a cena aj na uh, opätovný návrat do života týchto obetí e, v každom smere je veľmi vysoká. Chcem pripomenúť aj smernicu, ktorú som ja vypracovala, o, správu k smernici o obetiach. E, tam je veľká časť, ktorá je práve venovaná aj e, obetiam obchodovania a pašovania ľudí. Treba pripomenúť službe pre zahraničnú činnosť, že by sa mala snažiť o to, aby sa s týmito e, obeťami, ktoré sú najzraniteľnejšie, adekvátne zaobchádzalo. A potom nezabúdajme na postihnuté obete, pretože tie sú dvojnásobne zraniteľné a s nimi títo kriminálnici veľmi zle zaobchádzajú a preto im musíme venovať veľkú pozornosť. V oboch prípadoch treba zabezpečiť pomoc e, obetiam Keďže máme málo času, niektoré ďalšie body vypustím, ale chcem ešte e, raz poďakovať spravodajkyni za túto správu. Je to veľmi dobrý základ na spoluprácu medzi všetkými politickými skupinami a určite tam nebudú s tým problémy a my sa ho pokúsime podporiť a získať maximálny konsenzus. Ďakujem. Um, Ďakujem. Teraz za socialistov a demokratov Kristin. Ďakujem a ja vítam prácu spravodajkyne. Bodil Valero odvedla vynikajúcu prácu, stotožňujem sa s jej odporúčaniami. Predložím niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, ktoré to obohatia, ale bude to v tom smere, ktoré naznačila spravodajkyňa, prevencia, pomoc, ochrana obeti a posilnenie trestného stíhania e, zodpovedných vďaka lepšej policajnej a justičnej spolupráci členských krajín. Ja chcem zdôrazniť niekoľko bodov teraz v prvom rade potreba e, globálneho pohľadu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Je to najhoršie porušovanie ľudských práv. Týka sa to hlavne prostitúcia, iné e, formy sexuálneho zneužívania, ale nielen netreba zabúdať na nútenú prácu, na obchodovanie s orgánmi, nútené žobráctvo, deti vojaci, nútené svadby alebo obchodovanie s bábetkami Treba taktiež e, podotknúť, e, že e, je prepojené pašovanie a obchodovanie s ľuďmi. Potom nesprevádzení neplnoletí a ženy sú najvystavenejšími skupinami. Treba práve ich ochranu zaručiť a lepšie identifikovať obete e, obchodovania, e, hlavne pri prechode cez hranicu alebo e, v strediskách, príjimateľských strediskách. Minulý týždeň sme hlasovali o azile a ja naozaj nechcem, aby boli, mohli byť v správnej väzbe držané takéto osoby. Páči sa mi návrh Bodil, ktorá apeluje na revíziu smernice z roku 2014 o 2004 4 vydávaní povolenia na pobyt. E, to by malo byť možné, aj keď nemôžu spolupracovať s policiou. E, Vzájomné uznávanie rozhodnutí o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi to treba zaručiť. To znamená, že keď bude pridelený štatút obede v nejakej členskej krajine, tak to uznajú všetky členské krajiny EÚ. A chcem európsku ad hoc štruktúru pre ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, ktorá bude pod záštitou komisie. Obete by mohli mať e, vhodné prostriedky odvolať sa, ak by ich štatút obete nebol uznaný v EÚ. E, mali by tu byť e, aj prostriedky, aj personál v dostatočnej miere. Takže viac e, v mojich pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch a ešte raz sa chcem poďakovať Bodil Valero za vynikajúcu prácu. Thank you very much. Ďakujem pekne. Barbara za GUE, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem. Pán predseda, chcem sa poďakovať. Bodil Válero, ktorá odvedla skutočne vynikajúcu prácu, je stanovisko e, je veľmi dôležité pre dohodu. Chcel by som sa vrátiť k viacerým bodom. V prvom odseku by som dodala, že by sme mali e, prehodnotiť projekty s tretími krajinami a samozrejme aj e, s výbormi pre ochranu ľudských práv a takisto aj e, dohody o prinavracovaní neúspešných žiadateľov o azyl do krajiny pôvodu. Myslím si, že je nesmierne veľmi dôležité ľudia, ktorí pomáhajú e, utečencom alebo ľuďom, ktorí prekračujú hranice, by nemali byť považovaní za spoluvinníkov. To je samozrejme žiadosť, ktorá sa vzťahuje na e, policajný zbor, ako aj e, Frontex, ktorí by mali správne identifikovať obete pašovania s ľuďmi a prevádzačstva. Čo sa týka vyloďovania, tam e, by sa mala podporiť predovšetkým občianská spoločnosť, e, ktorá sa zaoberá. V štvrtom odseku je veľmi dôležité podľa môjho názoru, je, že prevádzačstvo a pašovanie ľudí sú dve rozličné záležitosti. A tieto treba postihovať nie len na hraniciach, ale už aj v tranzitných e, krajinách, akými sú napríklad Líbia. Ďalší dôležitý bod, ktoré je načrtnutý v stanovisku, je odsek 5, kde ľudia a obete pašovania e, s ľuďmi by mali požíviť e, ochrany aj v prípade, kedy sa rozhodnú nespolupracovať s poriadkovými silami. Čo sa týka potenciálnych e, obetí pašovania s ľuďmi, mali by sme zobrať do úvahy predovšetkým nedeliteľnosť a neoddeliteľnosť členov rodiny. A, a, projekt správy výboru AFED je veľmi dôležitý, pretože sa hovorí aj o, tam, aj o otrockej e, práci. E, predovšetkým v bodoch 11 a 12, e, tam by e, sa ten názor mal ešte posilniť, predovšetkým keď sa hovorí o vystopovateľnosti e, produktov a predovšetkým v prípade firiem, ktoré využívajú otrockú prácu v tretich krajinách. Ďakujem. Thank you very much. And now... Ďakujem, pani Koráca Bild. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam e, toto stanovisko. Všeobecne je dobré. Podporujem predrečníkov e, zdôrazniť e, deti a dievčata. Taktiež treba posilniť spoluprácu <clears throat> aj s Europolom, aj s Eurojustom, zdieľať informácie medzi tretimi krajinami a členskými krajinami, e, sledovať finančné aspekty, treba taktiež využiť všetky nástroje na boj proti obchodníkom s ľuďmi, získava dôkazy z tretích krajín a preto eh, operácie v rámci SZBP, napríklad eh, operácia Sofia a aj eh, dohoda s NATO na boj proti um, pašerákom a obchodníkom, to je dôležité. Treba poskytnúť technickú pomoc tretím krajinám, tak aby e, zmenili legislatívu a e, kriminalizovali obchodovanie s ľuďmi. <clears throat> Podporujem aj spoluprácu s medzinárodnými organizáciami IOM, identifikácia možných obetí, ale aj s mimovládkami, treba viesť informačné kampane a tak zvyšovať povedomie. Potom trvalé povolenia na pobyt. Tuto treba trošku objasniť, pretože my chceme chrániť obete a vyhnúť sa nejakej forme odmeňovania e, obchodníkov s ľuďmi. Jedna dôležitá vec v smernici o obchodovaní, e, sexuálny turizmus, to je niečo, na čo sa treba zamerať vo vzťahu s tretimi krajinami pretože e, v neposlednom rade sa tomu e, dávajú aj Európania. Ďakujem. Chcem sa poďakovať aj spravodajkyni, aj všetkým tieňovým spravodajcom za to, čo tu povedali. Bolo to veľmi cenné. 23. marec teda obed, to je lehota na prekladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Ďakujem pekne kolegom. Dúfam, e, že som to príliš prudko neukončil. Pani Valero, predsa len... Ja sa chcem všetkým poďakovať za to, čo tu povedali a mnohé z otázok ktoré tu odzneli, budú v našich, našich vlastných pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, mm, keďže z dôvodu stručnosti sa do stanoviska nezmestili. Ďakujem ešte raz. A teraz e, výmena informácií o príslušníkoch tretích krajín a e, európskym e, systémom ECRIS. Spravodajcom je Timothy Kirkhoff. Potom teda najskôr prezentácia komisie. Hovoríme o nariadení, ktorý sa mení a nariaduje e, tento nástroj. Čiže je to e, uľahčenie výmeny informácií medzi členskými štátmi a krajinami e, mimo hranic EÚ, ktoré majú umožniť jednoduchšiu identifikáciu obvinených z tretich krajín. A teraz e, dávam slovo komisii na uvedenie návrhu, potom dám slovo holandskému predsedníctvu a potom otvorím priestor pre prípadné pripomienky poslancov, ako aj spravodajcu a tieňových spravodajcov. Takže teraz krátka prezentácia zo strany komisie. Pani George Schurde. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani Krokovi za túto príležitosť. Vzhľadom na to, že trochu meškáme, budem sa snažiť byť čo najstručnejšia, avšak pri zachovaní plného pochopenia, čo vlastne znamená návrh komisie z 19. januára na zlepšovanie výmeny informácií z registra trestov o príslušníkoch tretich krajín. Tento návrh nie je niečím, čo je úplne novým, avšak e, spolieha sa na systém výmeny informácií v, rámeni, v rámci Európskeho systému e, informácií registra trestov, systému ECRIS. Takže iba v troch bodoch veľmi rýchlo, čo ECRIS je, aby sme vám umožnili lepšie pochopenie, o čom vlastne komisný návrh je. V prvom rade ECRIS umožňuje e, trestným súdom príjmať rozhodnutia a rozhodovať o e, príslušných a vhodných e, rozsudkoch na základe trestného záznamu o kriminálnej histórii jednotlivých ľudí. Zahraničné aktivity, ktoré zahrňajú napríklad pravidelný kontakt s deťmi. ECRIS poskytuje plné informácie o tom, či e, človek bol obvinený zo sexuálnych zločinov proti dieťaťu. ECRIS e, umožňuje ľuďom obdržať rýchlo a čo e, najrýchlejšie obdržať komplexné informácie z Európskeho registra trestu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú ich bydlisko. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že už v súčasnosti ECRIS sa vzťahuje už e, na obyvateľov krajín EÚ, ako aj obyvateľov tretich krajín. Tieto informácie o e, obyvateľov EÚ sa však vymieňajú ľahšie, e, keďže členský štát je zodpovedný a povinný zachovávať plné informácie o registre trestov v rámci EÚ sa tak drží záznam, kde bol tento človek odsudený v akomkoľvek členskom štáte. Preto, a to je následkom tohto, je nevyhnutné, aby sme zasielali žiadosti e, o informácie o e, registri trestov a zázname v registri trestov e, obyvateľov tretích krajín. Toto nie je len administratívne náročné, ale je to aj finančne náročné a častokrát to vedie e, k zvláštnym situáciám, kedy členské štáty nezašľú takúto žiadosť vôbec. To znamená, že rozsudky sú príjmané na základe neúplných informácií a neberú sa do úvahy Eh, napríklad eh, to, eh, kedy by odsúdený dostal lepšie podmienky vo svojej tretej krajine než v členskom štáte Európskej únie. Samozrejme, je to v podstate technické rozšírenie ECRISu je nesmierne dôležité, že sa toto vysporiadáva so situáciou, kedy sa musí identifikovať príslušník tretej krajiny kedy je táto identifikácia veľmi zložitá v porovnaní s identifikáciou občana EÚ. Dovolte mi teda vysvetliť dva hlavné črty návrhu tohto výmenného mechanizmu. Ako som povedala, tento návrh stavia na existujúcej štruktúre ECRIS a umožňuje a vytvára to, čo nazývame indexový filter, ktorý je vlastne mechanizmom technickej povahy, ktorý umožňuje vyhľadávať informácie o príslušníkoch tretích e, krajín v súčasnej funkcii ECRISu. V praxi to znamená, že členské štáty e, môžu aktualizovať alebo nahrávať identitu identitu eh, príslušníkov tretich krajín, ktorí boli obvinení a odsúdení eh, v ich krajinách prostredníctvom indexového filtru a to bezpečným spôsobom. Eh, tento filter transformuje tento tento záznam šifrovaným spôsobom táto informácia o e, odsudení e, je teda zaznamenaná v registri trestov. Táto informácia je potom automaticky distribuovaná do všetkých ostatných členských štátov. Vyhľadávanie možno urobiť tak, že v prvom krokom e, sa musí najprv identifikovať členský štát, ktorý tento e, záznam v registri trestov vlastní a potom v následnom kroku po identifikácii ECRIS sa bude používať rovnakom spôsobom, ako sa využíva dnes, avšak e, bude umožňovať aj cieľený, e, cieľenú žiadosť pre celý odpis z registra trestov a bude sa celý ten konkrétny register trestov, ktorý vlastní túto informáciu na základe tohto šifrovacieho mechanizmu. Chcela by som zdôrazniť, že mechanizmus, ktorý chceme použiť, bude riadený rovnakým, e, rovnakou legislatívnou úpravou, ako sa riadia dnešné registry trestov. E, to znamená úprava o identifikácii údajov a register bude obsahovať aj indexový filter, aj takisto retenčné obdobia, ktoré sa budú pridržovať, e, pridržať zákonov, ktoré sú implementovateľné na túto záležitosť v príslušných členských štátoch. ECRIS e, poskytuje prístup iba autorizovaným osobám, ktoré ustanovia jednotlivé členské štáty. To e, znamená, že tento prístup bude čo najobmedzenejší. V poslednom bode, ktoré sa týka indexového filtru, je tá, že tento indexový filter sa môže použiť iba za účelom e, e kriminálneho stíhania, nie za nejakým iným. Dovolte mi teraz prísť tomu druhému bodu k revízii e, systému ECRIS, a to je identifikácia občanov tretich krajín. Chcela by som už dopredu povedať, že hovoríme o odsúdených e, občanov tretich krajín. A tu čelíme problému, že identifikácia je častokrát e, nemožná alebo veľmi zložitá, pretože chýba príslušná dokumentácia, e, nemajú k dispozícii žiadne občianské preukazy a častokrát majú pozmenené priezviska. Preto tento návrh e, zahrňa aj povinnosť výmeny e, daktyloskopických odtlačkov, ktoré môžu jedinečne identifikovať každú osobu a poskytujú naozaj efektívny nástroj k zlepšovaniu pri identifikácii osôb, čo sme samozrejme predvídali, e, že pri zosnímaní odtlačkov Bohužiaľ nemáme toľko času, budeme mať aj priestor pre otázky tieňových spravodajcov. Takže prosím, ukončite to teraz jednou vetou. Takže uzatvárajúce veto. Ja už som skoro skončila. Takže čo som chcela vás ešte uistiť, že snímanie odtlačkov sa bude diať za účelom a v rozsahu, ktoré je nevyhnutné ale samozrejme tak, aby to zodpovedalo eh, princípu primeranosti a ktoré umožňuje potom bezpečnú identifikáciu, ktorá je aj eh, v záujme aj ľudí z tretich krajín, ktorí nie sú obvinení. Ďakujem veľmi pekne. Eh, chceme si nechať aj niekoľko minút aj na to, aby ste mohli odpovedať na otázky, pretože samozrejme poznáme tento návrh, čo sa týka e, jeho popisu. Máme teraz 5 rečníkov, takže ospravedlňujem sa, že som vám prerušil a potom teraz mám dám slovo e, Kirchhoffovi, pani spravodajcovi. Ďakujem veľmi, pán predseda, budem veľmi stručne, e, čo sme si vypočuli dnes ráno a ja to vítam ako spravodajca tento komisný návrh a sme si istí na tomto výbore, že chápeme rozdiel medzi komisným návrhom a správou spravodajcu, ktorá ešte nie je napísaná. Takže ešte prebehne veľké množstvo diskusí a e, debát k tejto téme. V prvom rade, e, čo sa ja sa stretnem budúci týždeň s tieňovými správodajcami na prvotnú výmenu názorov pred prezentáciou správy. Myslím si, že som bol vždy, je známe, že som bol vždy priaznivcom tohto nástroja. Tieto zmeny, ktoré sa mm, navrhujú, zlepšia e, dôveru e, k bezpečnostnému systému európskej imigrácie a posilnia spoluprácu a zároveň my potrebujeme túto dodatočnú dôveru. Revízia e, zlepšuje a uzatvára hluché miesta v súčasnom nariadení a zvlášť vítam opatrenie voči príslušníkom tretích krajín, ktoré sú nevyhnutné. Samozrejme, tento nástroj by mal pokrývať všetkých ľudí, ktorí boli obvinení a odsudení v Európskej únii. A to nie len občanov Európskej únie. únie. Takže naozaj podporujem práve tento aspekt e, návrhu. Je to o tom, že chceme zabezpečiť, aby súdne e, orgány mali dostupné všetky informácie, e, ktoré sú potrebné na ich rozhodovanie. Ale samozrejme tie môžu viesť aj k lepšej obrane obvineného Samozrejme, som priaznivcom iniciatív, ktoré sme tu navrhli a ktoré e, uznávajú a rozoznávajú e, zvláštnu pozíciu e, detí tak v emigrácii, ako aj v podobných záležitosti. Je môjim zámerom ako správodajcu je povedať, že nie len e, deti, ale všetky zraniteľné osoby, predovšetkým ľudia e, s postihnutiami a starší ľudia by mali e, požívať ochranu vyplývajúcu z tohto opatrenia. Čo sa týka ďalších opatrení, tie už sú zavedené. Je to nástroj, ktorý má zabezpečovacie mechanizmy. Nie je to žiadny, žiadna databáza, ktorú si môže každý človek eh, prechádzať, pretože eh, zasielajú sa iba požadované informácie v požadovanom rozsahu. Eh, podľa môjho názoru sú to technické úpravy, ale sú to úpravy, ktoré plne podporujem. Takže teším sa na diskusiu s tieňovými spravodajcami a teším sa, že v tejto oblasti urobíme rýchly pokrok. Ďakujem, pán Dráky, tieňový spravodajca ZPP. E i would like to speak Hungarian. Dovolte, eh, pán predseda, ja som tieňovým spravodajcom za EPP a chcel by som privítať tento návrh. Môžem garantovať, že EPP bude veľmi konštruktívna. Chcel by som upozorniť na viaceré témy. Poprvé, článku 4 sa špecifikuje, ktoré údaje treba chrániť, ale nekodifikuje sa e, celá formácia, ktorá sa vkladá do systému. A preto by som chcel vedieť, ktoré informácie budú obsiahnuté v kodifikovanom systéme a ktoré bude možné získať bez kodifikácie. V oceku 2D sa hovorí, že aplikovaním tohto systému na občanov tretich krajín je možné nájsť ľudí s dvojitým občianstvom. V tomto prípade títo ľudia budú v decentralizovanom systéme, keď majú dvojaké občanstvo v jednom členskom štáte. A po tretie jedna vec, e, ktorá už bola spomenutá spravodajcom a síce situácia maloletých nie všetky členské štáty registrujú maloletých. Existujú rozličné systémy medzi rôznymi členskými štátmi a mali by sme sa pozrieť, ako to môžeme v budúcnosti harmonizovať. Ďakujem. Ďakujem a teraz má slovo tieňový spravodajca skupiny SND. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto je veľmi dobrý nástroj a predstavuje veľký krok eh, vpred, čo sa týka boja proti čo sa týka správnej formulácie, musíme si e, prečítať aj pripomienky od jednotlivých členských štátov. Avšak ide o to, aby sme mali taký systém zavedený, ktorý garantuje aj dostatočnú ochranu ľudí. Dodatočné dve otázky pre predstaviteľa komisie. A na jednu už bolo zodpovedané. Prvá otázka je, prečo si komisia myslí, že príbuzní ľudí, ktorí boli odsúdení, by mali byť obsiahnutí v systéme. Moja otázka, e, ktorá sa týka otlačkov, bola zodpovedaná, ale ďalšiu otázku mám, e, ktorá sa týka časového rámca. 12 mesiacov je pomerne krátkým obdobím na to, aby sa to mohlo vykonať. Je to v zásade technická záležitosť a otázka je, E, či na to naozaj potrebujeme 12 mesiacov. To sú otázky. Ďakujem veľmi pekne, Anne. A za ALDE, e, pani Sophie Intveld za ALDE. Ďakujem veľmi pekne. Ja v princípe vítam tento návrh. Myslím si, že naozaj potrebujeme e, Eh, upraviť túto európsku oblasť eh, slobod, eh, bezpečnosti a spravodlivosti, ale musíme zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli naozaj plne v súlade s balíčkom základných ľudských práv a slobod. A musíme sa veľmi opatrne a špecificky pozrieť na systémy odvolania zo strany občanov a takisto aj nápravy nesprávneho konania. Mnoho občanov sa na mňa obrátilo s tým, že boli obvinení, e, ktoré nebolo odôvodnené v jednom e, členskom štáte a jednoducho takíto ľudia sa potom nemajú na koho obrátiť. Takže mm, musíme zabezpečiť, aby existoval mechanizmus odvolania sa, respektíve proti protestu voči e, záznamom e, v takejto da- databázou. Je to iba taká pripomienka, ani nie otázka. Čo sa týka mechanizmu, ktorý je vybratý, a bolo tu niekoľko možností e, na stole, či to bude centralizovaný, decentralizovaný, dobrovoľný, povinný, budeme mať aj dobrovoľné zadávanie otlačkov prstov Avšak eh, funguje to trošku ako oddelenie eh, finančného spravodajca, eh, spravodajstva v Európe. Tento mechanizmus je veľmi jednoduchý v PNR. Mali sme veľmi podobný mechanizmus, ktorý v niektorých príležitostiach funguje a niektorých nie. Ďakujem a Jan Olbricht. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Chcel by som takisto eh, nadniesť dve menšie otázky. Prvá otázka sa týka rozsahu a rozšírenia rozsahu pôsobnosti. Eh, bolo tu v hodnotení dopadov odkaz na to, že komisia sa nezamýšľala a neskúsila vyriešiť to, že sa nahrádzajú súčasné opatrenia v oblasti migrácie na hraniciach. Takže toto je naozaj niečo, čo sa týka zločinov v tejto oblasti. Pre mňa tento návrh je pomerne jasný a otázka je, kde bude tá línia medzi opatreniami voči migrácii a výmenou záznamov stresného registra bez ohľadu na to, či je to občan tretej krajiny alebo občan EÚ. A to ma privádza k ďalšej otázke. A to je možnosť lepšie definovať súbor trestných činov, ktoré budú predmetom tohto opatrenia, pretože tento súbor je zatiaľ doteraz nejasné. sú tu aj nové zločiny, e, ktoré sa vzťahujú iba na občanov e, tretich krajín, takže mohli by ste nám to trochu objasniť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Mario Loris. Ďakujem. Ďakujem, Claude. Úplne súhlasím že tento systém je kompletný a to, čo bolo povedané, že, že tento, toto opatrenie prichádza v balíčku so smernicou. Ale je tu aj druhá strana mince. Kto je príslušníkom tretich krajín? Hovoríme a súvisí to samozrejme aj s právom na odvolanie Mali sme tu pomerne veľké eh, množstvo občanov tretich krajín, ktorí majú trvalý pobyt. Sú to aj eh, ľudia bez štátnej príslušnosti, ktorí sú považovaní za občanov tretich krajín. A eh, s nimi Mm, by sa nemali robiť rozdiely medzi nimi a medzi občanmi e, Európskej únie. A ako to dosiahnuť? Chcela by som poukázať iba na skúsenosti, ktoré máme v našej krajine, pretože máme bežný register eh, elektronických občianských preukazov, eh, ktoré obsahuje úplne rovnaké informácie, eh, či už je to príslušníkom tretich krajín alebo príslušníkov EÚ. E Čiže to je jeden spôsob, pretože prichádza veľa zmien s postupnou digitalizáciou. Takže by som chcela, aby ste ostatní zamysleli eh, nad touto skúsenosťou a týmto možností. To naozaj poskytuje príležitosť, eh, aby sme mali rovnaký systém tak pre príslušníkov tretich krajín, ako aj pre občanov EÚ. Ospravedlňujem sa. Vrátim sa teraz eh, k pánovi Kirkhopovi a potom dáme priestor na odpoveď komisie. Pani Kirkhope, chcete niečo povedať ešte predtým, než sa komisia vyjadri? Ja budem veľmi stručný, pán predseda. Ďakujem všetkým za ich pripomienky. Myslím si, a som si e, vedomý, že niektorí e, moji kolegovia e, sa vyjadrila k PNR. Chcel by som iba zdôrazniť, že ako povedala Sophie, že existujú určité rozdiely. PNR hľadá štruktúry v správaní sa neznámych ľudí, nie podozrivých. Avšak toto je systém ktorý, e, ľudí, ktorí už boli identifikovaní. A tieto, toto sú dve úplne rozličné situácie. Takže aby som e, ju upokojil, môžeme hovoriť o ekry a nie o tom, čo všetko ekry nie je, ale to, čo ekry je. E, som presvedčený, že si zachováme pozitívny prístup a to, že sa vysporiadame s návrhom e, komisie, ktorým je e, sympatický a ktorý upravíme v tých bodoch, ktoré, kde sa upraviť dá. Ďakujem, pán Kerkhoop. Áno, viem, že Sofie by sa opäť rada prihlásila o slovo, ale poprosím, aby sa to zdržala. Takže dáme slovo komisii e, povedať niekoľko uzatvárajúcich poznámok. Ďakujem veľmi pekne za e, otázky. Budem sa snažiť byť čo najstručnejšia a budem odpovedať na otázky tak, ako boli odpovedané, čo sa týka článku 4a a čo bude v indexovom e, filtre. Bude to úplný zoznam alebo niečo iné. Všetky informácie, ktoré sa týkajú článku 4a, bude uložené eh, v registroch trestov v jednotlivých členských štátoch, ale iba identifikátory, aké sú eh, meno a eh, dátum narodenia, budú k dispozícii ako indexový filter. A predovšetkým pre účely tých príslušníkov tretich krajín, ktorí majú trestný záznam v členským štáte. Otázka sa týkala občanov, ktoré majú dve občianstva, ktorý je zároveň občanom EÚ, ale zároveň aj občanom tretej krajiny. Problémom v tomto prípade je, že v praxi je možné, že obvinujúci členský štát si nie je vedomý toho, e, že by e, človek mohol mať aj druhé občanstvo. Čiže e, sú si vedomí, že tento človek má jedno občanstvo, ale to je vlastne iba polovičný obraz. Preto môže figurovať v jednom registri ako občan EÚ a v druhom ako príslušník tretieho štátu. Na to, aby sme sa e, vyhli týmto problémom, je veľmi dôležité, aby človek, ktorý má dve občianstva, bol e, zaznamenaný pod obidvoma občianstvami, ktoré má, aby sme sa vyhli problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi bola tu takisto aj otázka eh, o eh, správaní sa voči deťom a mladistvím. Je veľmi dôležité, aby sme nezasahovali do eh, trestného zákonníka členských štátov, ktoré hovoria o tom, ako deti a mladiství majú fungovať a ako s, s nimi má byť nakladané v systéme trestného práva. Potom tu bola otázka, prečo potrebujeme aj mená príbuzných, respektíve rodičov. Pre nás e, je to veľmi dôležitý identifikačný znak na to, aby sme vedeli a získali celkový obraz identifikácie osoby E, ktorá je hľadaná v inom členskom štáte. Čo sa týka otlačkov prstov, nebolo tam nič o 12-mesačnej transpozičnej lehote. Vieme, že 12 mesiacov je e, pomerne krátka transpozičná lehota, ale myslíme si, že to je urgentná záležitosť. Toto bolo zdôraznené aj na ostatných výboroch e, Um, napríklad na uh, výbore pre bezpečnosť. Musíme zaplniť uh, túto medzeru. Vieme, že toto je veľmi ambiciózny cieľ a že to bude zaťažujúce pre členské štáty, avšak dnes sme neustále presvedčení, že sa to bude dať urobiť za 12 mesiacov, pokiaľ uh, sa budú členské štáty snažiť. Pán Olbrich mal dve otázky, ktoré sa týkali eh, rozsahu, predovšetkým čo sa týkalo eh, záležitosti migrácie a takisto aj trestných činov, eh, ktorých sa môžu dopustiť iba obyvateľia tretích krajín musí byť povedané, že tým hlavným cieľom je využiť eh, tieto informácie v trestnom konaní. Je povinnosť členských štátov vymieňať si tieto informácie pre účely trestného konania. Je pravdou, eh, že eh, ECRIS sa už využíva tieto informácie za týmto účelom a takisto aj predpokladá možnosti toto preto komisia sa nevydriadrila eh, k tejto požiadavke a k existencii eh, takéhoto záznamu Fekrise. Čo sa týka vašej otázku, čo sa stane eh, so zločinmi, ktorí sa môžu dopustiť iba obyvateľia tretich krajín, napríklad zotrvania na pôde Európskej únie. Naozaj je to veľmi široký zoznam eh, eh, priestupkov, respektíve trestných činov v ECRISe. V konečnom dôsledku to však neznamená, že ECRIS eh, neznamená, že súd zoberie do úvahy informácie, ktoré má k dispozícii z ECRISu do úvahy je veľmi dôležité, aby táto informácia bola zrozumiteľná. Ja chápem eh, vašej výhrade, pretože možno obvinenie, ktoré bolo eh, vydané v jednom členskom štáte, nemusí byť eh, dostatočne odrazené v druhom členskom štáte v prípade odsudeného človeka. Avšak každopádne toto je záležitosť sudcu, aby našiel primeraný rozsudok. A Eh, tak to bolo aj prezentované eh, komisiou. A teraz posledná otázka, eh, ktorá sa týka občanov tretích krajín. To sme už zodpovedali akým spôsobom sa vysporiadávame s ľuďmi, ktorí majú dvojaké občianstvo. To je aj súčasťou komisného návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som sa poďakovala aj za prácu spravodajcov a tieňových spravodajcov za ich prácu v na eh, tejto správe. Eh, ďakujem veľmi pekne.